balíčku. Takže teraz je tá parita zachovaná. Dobre, ďakujem za spoluprácu. A poprosím, aby sme boli kľudní v tejto situácii. Dobre, takže ešte raz. Ešte raz elektronické hlasovanie číslo 78. Otváram hlasovanie. Ešte stále máme z EPP o jedného viac. Dobre, e, končím hlasovanie. Dobre. E, e, zamietnuté. Skutočne mali sme dôvod, že vyrieši tento problém. Dobre, 79 za, proti, zrali sa, zamietnuté. 80, kto je za, kto je proti, zrali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa. Prijatá 83 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prejdeme do úvodných ustanovení jednotka za, proti, zdržali sa zamietnuté, dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté, peťka za, proti, zdržali sa zamietnuté, desiatka za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Dobre. 12. 11. 13. sa vypúšťajú, 12. za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 14. za, proti, zdržali sa. Zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa. Zamietnutí 16 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý No, dobre, skontrolujeme to elektronicky, takže pozrieme si na číslo 16, otváram hlasovanie.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 zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa, prijatí, 23 sa, proti, zdržali sa, zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa, prijatí, 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté a 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Dobre, Teraz prechádzame na tri záverečné hlasovania. Takže hlasovanie e, prijatých pozmeňacích návrhov. Končím hlasovanie prijaté. Teraz e, hlasovanie o celom návrhu takto pozmenenej forme. Končím hlasovanie. Prijaté. A záverečné hlasovanie Elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý. Gratulujeme nášmu predsedovi za jeho prijatý návrh. your group protested four times. <laughs> oh, every time was a, I said.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 this and it becomes red. Eh, Vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni, máme pred sebou veľmi dôležitý bod. Vážení priatelia, pani spravodajkyňa Mia Petra. Mia Petra, ak vás smiem požiadať, viem, že ste hviezda, ale myslím, že by ste mali túto aktivitu ukončiť. Vážené kolegovia, vážené kolegyňa, a kolegovia, dámy a páni, prosím vás, utíšte sa. Mali by sme začať. Je to veľmi dôležité zasadanie. Ide totiž Európske podujatie pre mládež, teda o nádveznú prezentáciu. rad by som privítal troch mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia v roku 2016. Je to Berry Ovino pri mne, Helena Rapp sedí vedľa neho a pani Andrea de Ciconardone. Andrea, v poriadku. Á, je to mladý pán, čiže nie Andrea ako ona, ale Andrea de Kiko Nardone. Pomôžte mi. Andrea de Chico Nardone je správna výslovnosť. Hej, áno, tak ste mladý pán, ktorý predstavuje myšlienky, ktoré by mohli byť relevantné pre budúcnosť práce Vitre, osobitne pokiaľ ide o výskum a inováciu, kybernetickú bezpečnosť, digitálny jednotný trh a energetiku. Nož, je to veľmi dôležité podujatie, ktoré sa konalo 20. 21. mája 2016 v Štrásburgu. Isté aj na budúci rok sa bude konať ďalšie podujatie, takisto v Štrásburgu. Zromaždilo sa tu 7500 mladých ľudí, ktorí diskutovali všetky tieto myšlienky týkajúce sa budúcnosti Európy. Naši kolegovia pani Sander a pán Martin. Obidvaja sú prítomní? Nie. Pán Martin tu nie je, teda tu je, pani Sander nevidím. Ale obidvaja boli prítomní, teraz zúčastnili sa toho podujatia. Teraz niekoľko slov o týchto mladých ľuďoch, ktorí sú tu dnes s nami. Pán Bariovino sa narodil v 1991 v Kenii v Nairobi. Nie? V 20. storočí, nie v 21. storočí, OK. Bol veľmi aktívny v Európe, získal mnoho ocenení, založil dve organizácie, napríklad Business Breakfast a bol na čele mnohých úspešných projektov. Berry sa zaujíma o otázky medzinárodného zdaňovania, obnoviteľných zdrojov energie, ako vidíte, veľmi to súvisí s našimi aktivitami. Helena Ráb má 19 rokov. Mm, ešte keď má niekto menej ako 20, môžeme hovoriť o veku otvorene. Študuje ekonomiku vo Viedni aktívne participovala na činnosti Európskeho parlamentu mládeže, sústreďuje sa na výbory TRE, ďalej je e, je medzi e, ambasádormi pre e, otázky vzdelávania pôsobí tak v Rakúsku, ako aj v zahraničí. Takže treba povedať, že je aktívna na mnohých miestach Európy. Adriade de Conardone sa narodil v Ríme 1995 je študentom inžinierstva. eklektikom. Môžete nám povedať niekoľko slov, čo to znamená. Je veľmi presvedčený o dôležitosti interdisciplinárneho prístupu. Takže eklektik, eklektické učenie vždy sa veľmi zaujímalo politiku a ekonomiku, ako by to mohlo zlepšiť blahobyt spoločnosti. Jeho ambíciou je stať sa podnikateľom. Je to tak napísané vo vašom životopise, aspoň takto som to našiel v životopise. Ja by som navrhoval dva bloky. Prvý blok výskum a inovácia Horizon 2020. Takže slovo by som teraz dal dvom, dvom z vás, Helene a Andreovi, na dve minúty. Každý viete prezentovať vždy, teda po tej jednej myšlienke, najprv Helen a potom Andrea a potom dám slovo členom parlamentu, ak sa budete chcieť na niečo spýtať alebo budete chcieť e, e, niečo poznamenať a vy potom budete reagovať obidvaja každý po minúte, čiže e, Helen a Ďalej, druhý blok sa bude týkať kybernetickej bezpečnosti a poslednej energetickej účinnosti. Prosím, ste pripravení, Helena Andre. A takisto berie, prosím, ale potom o niečo neskôr. Helen, máte dve minúty. Ako vidíte, potrpíme si na dodržiavanie času. Ďakujem pekne. Vážení členovia Európskeho parlamentu, myšlienka, na ktorú chcem poukázať, je veľmi dôležitá pre mladých ľudí, hlavne po absolvovaní vysokej školy. Čo potrebujeme na to, aby sme to dosiahnuť, je kariérna cesta trvajúca 5 rokov pre e, mladých profesionálov. A ja by som chcela hovoriť o výskumnom programe Horizon 2020. Táto štúdia by sa mala sústrediť na to, ako spolupracujú univerzity s priemyselnými spoločnosťami, aby lepšie pochopili súčasnú situáciu. Takže potrebujeme rozvojovať štandard pre mladých ľudí, aby prepli e, z priemyslu na univerzitu, aby riešili nedostatky takéto kariéry je, to, je tu mnohé, o ktorom možno diskutovať v súvislosti s technológiami, rozvoj ľudských zdrojov, ktoré sú dôležité na realizáciu tohto výskumu. A táto štandardná cesta by mohla byť alternatívou pre výskumníkov v čase e, štúdia a štartom v rámci činnosti na, v tých súkromných eh, firmách. Je to rôzne na rôznych inštitúciách, ale v prvom rade musíme sledovať pracovné podmienky produktivitu, ďalej um, systémy miest a porovnať ich so štandardami platiacich uh, v um, súkromných firmách. Ďalej je dôležité brať do úvahy sociálne benefity, sociálne benefity platiace v priemysle. Musím dať mladým ľuďom perspektívu na začiatku kariéry v opačnom prípade ich veľa v budúcnosti nedostane. Ja dúfam, že podporíte môj návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vy ste sa naozaj držali času. Viete, vždy dobre zvážiť, čo sa dá povedať za dve minúty a vám sa to podarilo. Andrea, nech sa páči začnite, dajte nám vaše návrhy, pokiaľ ide druhú tému. Ďakujeme, vážení členovia parlamentu. Uznávam, že náš e, systém nepripravuje pracovnú silu do budúcnosti. V rýchle meniacej sa spoločnosti mladí ľudia musia mať nové zručnosti, ktoré zatiaľ nie sú zaintegrované do školského systému. Chcem vám poukázať na to, ako možno vyvíjať tieto zručnosti. Naozaj ma Borovská unia spustila výskumné štúdia, ako lokálne spoločnosti sa môžu zapojiť do vzdelávacieho systému a navyše ako nové systémy, ako napríklad e, sociálne zručnosti sa môžu zapojiť do týchto programov. Je treba využívať najlepšie postupy. Mojím cieľom štúdie je vytvoriť na jednej strede spoločný spôsob pre priemysel, ako spolupracovať so, s jednotlivými vzdelávacími inštitúciami na druhej strane, vytvoriť európsky prístup, ktorý dáva študentom prípravu a rovnaké šance v celej Európe. Voľný pohyb pracovných síl eh, vyžaduje rovnaké systémy pracovných miest. Úzka spolupráca na e, úrovni celej Európy je veľmi potrebná. Mladí Európania by mali mať podobné možnosti na to, aby e, sa vyhovovalo týmto požiadavkám e, budúcnosti, musia mať aj všetky podniky kontakt so vzdelávacím systémom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, vážení členovia parlamentu. Ďakujem pekne, pán kolega. No je to fantastický výsledok. My máme v Európskom parlamente niečo ako jednominútové vystúpenie, ale vaše dve minúty, fantastický výsledok, čo ste v rámci tých dvoch minút povedali. Na jednej strane to je zlepšenie možností, kariérnych možností pre mladých ľudí, hlavne pre ženy. Nemyslíte si, že ženy tu tvoria nejaký taký osobný prípad? <laughs> Možno áno, odpovedá Helena. Druhá otázka je integrované vzdelávanie, teda hlavne tie možnosti do budúcnosti, napríklad robotika, obidve zaujímavé témy. Takže teraz by som poprosil kolegov z Európskeho parlamentu, Edward Martin, vy ste boli tiež prítomní na stretnutí v Štrasburu. Keby ste mohli povedať niekoľko slov, iste nemáte tu časový limit, vysvetlíme všetko, čo je potrebné. Nech sa páči, takže vy nemáte časový limit. Ďakujem, vy ste ma označili alebo asi ma považujete za veľmi zhovorčivého, pretože vždy ma upozorňujete na čas. Po tretí krát e, je tu táto udalosť, vynikajúca udalosť. Treba i odpovedať na otázky, ktoré sa natískajú. A e, s veľkou ľútosťou chcem zdôrazniť, že určité otázky sa tu položili, zazneli od, zo strany mladých. My sme tie otázky posunuli komisii a tieto otázky zostávajú neustále nezodpovedané. Takže minimálny rešpekt, minimálna demokracia. Takže budem sa pokúšať a, e, zodpovedať aspoň na nejaké tie otázky. Pokiaľ ide o vedecké e, kariéry, mal som tu možnosť e, byť v Spojených štátoch. A tu sa dáva k dispozícii veľa prostriedkov na to, aby kariéry výskumníkov vedecké E, získavali vášne e, záujem mladých ľudí, aby prúdili do Spojených štátov, sú veci, ktoré existujú i v Európe, e, napríklad akcia Marie Curie, kde sú možné štipendia, doktoráty, prepojenia medzi priemyslom a univerzitnou sférou, ale Otázka znie, ako navýšiť prostriedky rozpočtu, aby mladí ľudia zostávali skôr v Európe a trošku viac pracovali na svojej vedeckej kariére a trošku treba i senzibilizovať podniky, ktoré asi e, trošku e, pri, e, priveľa očakávajú z verejných zdrojov v Spojených štátoch, kde firmy financujú univerzity, kde sú spolupráce a kde sa prichádza s peniazmi tak e, tam e, investujú, pretože e, očakávajú návratnosť, ale v Európe si myslím, si myslím, že v Európe si podniky myslia, že, že iní za nich budú investovať a očakávajú návrat potom od nich. Takže naozaj mám veľký záujem a zaujalo ma, že zdieľate naše obavy. Otázka znie, ako navýšiť prostriedky, aby mladí výskumníci zostávali v Európe, a ako sa postarať o to, aby tu boli skutočné partnerstvá, ktoré sa vštepia do mentalít, aby tu bola tá, tá, tá cirkulácia medzi univerzitným a priemyselným prostredím a naopak. Ďakujeme, e, kolega. Ďalším rečníkom je pán kolega Royle. Ja sa chcem veľmi srdečne poďakovať za tieto zaujímavé prednášky, ktoré boli síce krátke, ale um, s dobrým obsahom. Ale chcel by som sa niečo spýtať. Chcem povedať, že mladí ľudia na rozdiel od mnohých politikov majú ten poznatok, že je dobre spájať to, čo e, sa odohráva v priemysle a vo vzdelávaní. My poznáme pojem konkrétne v Nemecku, ako duálny systém. Treba ich vzdelávať tak, aby mali v budúcnosti možnosť dobre sa zamestnať, zamestnať sa. V týchto krajinách je ďaleko nižšia nezamestnanosť. Je zaujímavé, že mladí ľudia sa snažia prísť na to, aby ehm, mohli mať také vzdelávanie, v ktorom sa v konečnom dôsledku uplatnia, Mohli by ste nám to vysvetliť, prečo zastávate tento názor? A druhá otázka, na rozdiel mnohých v politike, ktorí diskutujú o tom, že inovácia, nové techniky môžu byť nebezpečné, dá sa povedať, že vy ste za to, že sa za tým skrýva veľká šanca. Takže bolo by dobré e, prepájať sa viac na technológie. Ja si myslím, práve od toho bude závisieť budúcnosť. Či budeme mať tie nové myšlienky a či ich dokážeme zrealizovať No, či tam bude politika, ktorá bude pôsobiť ako brzda, tak to už je druhá vec. Ďakujem vám a bolo by dobre, keby ste nám to ešte troška mohli vysvetliť. Ďakujem pekne. Kolega Čoka. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za tie snahy týchto mladých ľudí, vy ste e, sa e, začali zaoberať veľmi zásadnou témou a e, podnikli ste značné snahy o nadväzenie kontaktov medzi univerzitami, podnikmi a o sférou výskvedy a výskumu. A preto moja otázka sú tu rôzne analogické porovnania, ktoré sa robili a povedalo sa, že by sme potrebovalo, že by potrebujeme viac prostriedkov na výskum. No ale do akej miery sa mm, E, do akej miery je dôležitou pákou takisto zdaňovanie, ktoré by sa dalo využať. Možno, že by sa po daňovej stránke mohlo, e, mohlo urobiť niečo preto, aby sa dostalo do výskumu viacero prostriedkov. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tamborano. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, milí mladí ľudia. Ja Považujem za mimoriadne e, dôležité čo, to, čo povedal môj e, spoluobčan o vzdelávacích prostriedkoch, ale dovolte mi odkázať tiež na tú úspornú politiku, ktorá ničí e, verejné vzdelávanie a celú túto oblasť. Ja som už ja sa pohybujem teda medzi súkromnými podnikmi a aj vzdelávacou oblasťou a je to jednoducho tak, že mám určité obavy o e, týkajúce sa stavu verejného vzdelávania a celej tejto oblasti vieme, že určité krajiny ako napríklad Čína a podobné e, investujú niekoľko 100 miliard, e, stových miliard do vzdelávania, podporujú takisto internetové vzdelávanie a pokiaľ by mala Európa zostať konkurencieschopná, musíme investovať sem, pretože inak môže eh, byť naše vzdelávať, naša vzdelávanie Ďak- Ďakujem pekne, pán Kohliček. Ja som si bral žadu. Ďakujem, pán predseda. Ja som mal dlhé roky a s, e, diplomantov, to znamená, sprevádzala som takýchto mladých ľudí, takže sa trošku význam a trochu ma prekvapilo, prekvapili niektoré mm, vyjadrenia. Ja podľa svojich skúseností si myslím, že to je zmysel. To je prvá moja otázka. Čo si myslíte teda o tom bakalárskom štúdiu na univerzitách? Druhá otázka. Nemyslíte si, že by bolo dobré, keby sa po štúdiách vysokoškolák, ktorý študoval technické zameranie, pokiaľ by chcel pracovať v aplikovanom výskume, aby najprv išiel do praxe a až potom sa sústredil na tú oblasť výskumu. Podľa mojej skúseností je to veľmi dobré. Čo sa týka základného výskumu, to je predsa niečo iné. A tretia otázka sa týka skutočnosti, že ktoré z oborov považujete za najdôležitejšie, ktoré by mali byť pribraté do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Regulácia, robotizácia, vypočtová technika, nanotechnológie, teda ktoré ďalšie odbory považujete za tie zásadné, ktoré by sa tam mali intenzívnejšie vyskytovať, pretože momentálne nám chýbajú technicky vzdelaní stredoškoláci a technicky vzdelaní vysokoškoláci. Ja síce chápem, že matematika nie je jednoduchá, ale bez matematiky sa nezaobideme. Ďakujem. Madame Toja. Ďakujeme pekne, pani Toja. E, Ďakujem veľmi pekne. E, môj kolega Martin už povedal, e, je tu veľmi dôležité, aby sme sa s vami stretávali každý rok a my od vás dostávame veľmi dôležité vstupné idei. Je tiež zaujímavé, čo sa povedalo o, o vzdelávaní a získavaní príslušných E, kvalifikácia. Zaujímavé je tiež, že sú tu isté prepojenia medzi školou a produktívnym priemyslom. Teda e, je to vlastne veda a výskum a aplikovaná e, veda. Takže chceme samozrejme postihnúť rôzne vedecké výdobytky a výdobytky výskumu a tieto by mali byť úzko spojené aj s univerzitným, ale aj s praktickým využitím. Myslím si, že Európa musí e, vytvoriť stimuly, tak aby toto fungovalo. Podniky by sa mali priblížiť k školám. A dovolte mi povedať, že my sa skutočne zasadzujeme za viac a viac prostriedkov, ktoré by plynuli do vedy a výskumu. Chceme z veľkej, je to teda zásada, ktorej z veľkej miestrov, z veľkou viery súhlasíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Questions? Ďakujem pekne. Máme tu celý rád otázok. Dovolte mi, aby som mladým priateľom povedal, že sme dostali otázky zo strany všetkých politických skupín, keďže kolegovia naozaj predstavujú tie rôzne politické strany, takže ja vás požiadam, aby ste nám odpovedali na vaše otázky. Bolo to tak veľa otázok, že vás nebudeme teda limitovať v čase. Ďakujem pekne. Veľmi rada som si vypočula všetky tieto otázky ako reakcie na naše prezentácie. Čiže vidíme, že ste nám načúvali, že si ceníte naše názory. Nož a teraz niektorým otázkam. Prvá otázka sa týkala bakalárskeho štúdia na univerzite, či sa malo niečo, či by sa malo niečo zmeniť. Ja konkrétne myslím na hospodárskú univerzitu vo Viedni, iba tam mám skúsenosti. Ja si myslím, že mnoho ľudí má prístup na tieto štúdia, teda pokiaľ ide o bakalárske a magisterské e, štúdium, máme 23 tisíc e, e, študentov, sme jednou z menších univerzít, keďže v Rakúsko má zhruba 8 miliónov obyvateľov, takže štúdium by malo byť e, prístupné pre ľudí z viacerých e, backgroundov. Nie som si istá, pokiaľ ide o ďalšiu otázku, hlavne pokiaľ ide o teoretický výskum, ktorý ste spomenuli. Ja si myslím, že e, študenti, e, ktorí e, študujú PhD, sú v procese realizácie výskumu. Už nie som si istá, že bolo dobre povedať im, aby robili základný aplikovaný výskum, či by to nejak zvýšili tú cenu výskumu a v našich e, podmienkách, teda v týchto firmách, sa viac, viac e, sústreďujeme na aplikovaný výskum ako na iné formy výskumu. Z toho dôvodu by bolo celkom praktické, keby e, sa tomu venovali kvôli nedostatku šanci. Keď sa pozrieme na sociálne benefity a platy sa nedajú porovnávať s benefitmi, ktoré poskytuje priemysel alebo teda e, súkromné firmy prekážky, teda tie manažerské prekážky, teda to boja za to, aby ste mohli presadiť e, svoj výskum. Čiže je to celkom ináč, že nie je tu alternatíva k realizácii teoretického výskumu. Čiže ja si myslím, že práve ten výskum prichádza z, zo strany presne toho teoretického výskumu. Tak je to v prípade mnohých ľudí, ktorých poznám, ktorí sa venujú praktickým veciam a teoretický výskum je prenechaný tým, ktorí e, sa vlastne e, vzdávajú tých e, sociálnych a iných benefitov. No a posledná otázka, myslím, že by som mala tým končiť. Najdôležitejší predmet je zapojenie stredných škôl. Ja si myslím, eh, to som sa dozvedela od môjho kolegu vo, veľkom, vo Veľkej Británii, eh, nikdy som nepočula o tom, že existuje kritické myslenie. To je vlastne predmet, e, kde sa učíte zručnostiam a už nie natoľko získavaniu znalostí, pretože keď e, skončíte raz vysokú školu, teda keď skončíte štúdium, tak nebudete mať učiteľa, ktorý vám bude stále hovoriť, čo by ste mali vedieť. Budete musieť získavať tieto e, znalosti samé, musíte mať na to príslušné zručnosti. Takže to kritické myslenie je veľmi dôležité a ja si myslím, že bolo by dobre, keby moje deti sa toto učili na škole. Nech sa páči, Andrea. Well, like to... V prvom rade by som chcel, povedal pani Toja, že je dôležité mať investície na európskej úrovni, ale ako ste povedali, nehovoríme, e, čo robia členské krajiny, mali by sme hovoriť o tom, čo robí Európa pretože sme, nie sme len komunita, ale hlavne keď hovoríme o, o mladých ľuďoch, my sa cítime byť Európanmi, mali by sme zdieľať nielen hodnoty, ale aj eh, prípravy, možnosti. Preto sme eh, Európania, lebo zdieľame veci. Nie sme z Talianska, z Francúzska, nie sme z Nemecka. A týmto spôsobom môžeme náš eh, pocit súdržnosti posilniť. E, pokiaľ ide o to, čo by sa malo učiť na školách, ako hovoril pán Kohlíček, osobitne na e, stredných školách. Môj prístup e, je ten, že by sa mali študovať možnosti praxe medzi školami a priemyslom. Keď hovorím o stredných školách, tak tu sa treba zlepšiť, treba učiť zručnosti, nie len, že ľudia ich budú potrebovať do budúcnosti, ale ich aj využijú v budúcnosti. Treba ich učiť nie len v teórii, ale aj najlepšie skúsenosti a tie soft skills. Budeme potrebovať tiež programátorské, vedecké zručnosti, pretože v budúcnosti, ako spovedal pán Royal, nemusíme sa v budúcnosti báť v budúcnosti tu nebude len pracovná sila pre e, e, rutinné strojarské práce. Možno, že e, umelé inteligencie budú nahrádzať neč nečakané profesie. Nemusíme sa toho ale báť, musíme to umožniť, pretože keď by sa veci začnú diať, nechceme byť vzadu. V- Musíme konať. E, e, urobil iPhone niečo, čo by zničil. Nie sú len prví, ktorí majú nové technológie. E, tí, ktorí pokročili v niečom novom. Takže teraz musíme investovať do mladých ľudí, pretože v budúcnosti tu nebudú programátori, tvorcovia, ľudia, ktorí budú vytvárať veci. Um, E, nemôžeme mať priemerných ľudí. Musíme byť schopní tvoriť veci, pretože inak e, e, kultúry, inteligencie, to všetko bude v Európe v pozadí, pretože tu budú Číňania, ktorí vedia, ako využívať 3D tlačiarne. Budú mať zručnosti, ktoré my sme mali po roky. A my budeme jednoducho zaostávať, pretože Eh, sa držíme starých mentalít. Svet sa výrazne zmenil eh, práve sociálnymi médiami. Keď hovoríme o bezpečnosti údajov, to je veľmi dôležité. Ľudia, hlavne mladí, nevedia o tom nič. A oni naozaj sú tými ľuďmi, ktorí e, sú, majú tie riziká. Mali by sme sa pozerať na to, ako e, e, sa pozerať na nový svet, nie so starými zručnosťami. A keď hovoríme o fiškálnych otázkach a tiež o e, ako hovoril kolega, keď hovoríme o fiskalizácii priemyslov, myslím si, že dane sa majú používať tiež na vzdelávanie. Vzdelávanie malo, malo spolupracovať. Ako sme povedali, priemysel sa musí posúvať vpred a investovať do výskumu. To však musí robiť priemysel. Takže ak to chceme umožniť, toto prostredie, priemysel by mať, mať fiškálne úlevy, keď e, investujú do výskumu, do univerzít, do škôl. Pretože e, e, školy potom by mohli mať širší záber, širší prístup. Nie je to len otázka na to, či ono potrebujeme a prostriedky a na to, či ono potrebujeme daňové úľavy. Veci sa dajú podľa mňa takto skombinovať. Ďakujeme. Ďakujem. mladí priatelia. Bola to naozaj dobrá diskusia. Všetko veľmi zaujímavé. Teraz e, prejdeme k jednotnému digitálnemu trhu cybernetickej, e, kybernetickej e, bezpečnosti. E, Barry, máš e, na toto priestor? E, môj e, nápad je všetkým európskym mestom zabezpečiť neprerušované e, internetové napojenie, verejné priestory, verejné priestory sú sociálnou zmesou kde sa musíme bez problémov môcť stretávať. Európska mobilita je našim pilierom. Treba chrániť tento priestor <clears throat> z treba vytvoriť e, Wi-Fi hotspoty pre, ako podmienku pre verejnú bezpečnosť. Nie len časné informácie od e, orgánov, ale budú tiež môcť reagovať v prípade kríz či nebezpečenstva. Po druhé, treba vytvoriť bezpečnostné aplikácie spoločné pre celé všetky členské krajiny, ktoré by mohli byť v našich smartfónoch, policajné zložky, krízové centrá i lokálne e, inštitúcie budú môcť e, e, v, v, v jazyku krajiny a v angličtine zasielať poplašné bezpečnostné správy užívateľom telefónov E, takisto by sa mohli zacielenejšie smerovať zisťovanie a hľadanie e, nezvestných osôb e, či utešencov. V Európe sú milióny užívateľov mobilov, prepojenie občanov a účasť na e, touto bezpečnosťou aplikáciou by vytvorilo e, exponenciálne vyššiu mieru bezpečnosti vo verejných priestoroch. A tieto hospod, Tí by boli pomôckou pre e, dochádzajúcich, keď vstupujú do, nových členských, do iných členských krajín, aby nemuseli platiť obrovské roamingové platby. Táto európska mobilita by mala ísť ruka v ruke s modernými technológiami, aby sme e, kontinuálne mohli e, chrániť kvalitu života našich občanov. Ďakujem. A teraz Helen. Thank you, Chair. Ďakujem. Môj druhý nápad, pokiaľ ide o e, kybernetickú bezpečnosť a digitálne trhy, rada by som v EÚ videla legislatívu, ktorá e, sa týka neziskových e, digitálnych spoločností. Neziskové sociálne siete by mali byť alternatívou. Ak chceme využiť internet na zdieľanie informácií, vieme, že naše údaje sa budú zbierať a predávať. My si predstavujeme sociálne priestory, kde máme na výber e, poskytovať informácie, aby sme e, to neboli nútení robiť, pretože nie sú alternatívy. Veď sme bezmocní, keď chceme niekedy pokračovať, pretože nemôžeme si dovoliť nekliknúť na nekonečné texty a autorizácii, Keď sa zapisujete e, na Facebook, buď súhlasíte s tým, že budete, vaše údaje sa budú zbierať a predávať, alebo tu si nemôžete používať, ktorú používajú všetci vaši kolegovia, rodina a priatelia. Rada by som videla legislatívu, ktorá by riešila túto situáciu, umožnila nám tieto sociálne siete e, využívať, aj keď nechceme zdieľať svoje informácie. Európsky parlament by som rada žiadala, aby vytvoril zákon a pravidlá, aby tie národné rozdrobené digitálne trhy sa spojili a aby sa podporili neziskové priemysly, nie je to predsa e, kapitálový priestor, tento digitálny priestor, ale sociálny priestor. Nová výzva je v tom, že potrebujeme mať čo najlepšie startupy, aby e, dokázali konkurovať širším trhom. Napríklad možnosť týchto e, technických šampiónov v svetovej najlepšej 20 v tejto 20 svetových E, technických spoločností nie je ani jedna európska. A všetky tieto podnety e, by mohli zlepšiť e, cybernetickú bezpečnosť a vytvoriť pre nás naše také bezpečné prostredie, aké by sme si predstavovali i vo fyzickej oblasti. Ďakujem za vaše prezentácie a teraz by som rád požiadal kolegov, aby sa ujali slova, ak majú otázky. Edward Marte, nech sa páči. So pár poznámok. E, svet internetu, e, napojenie všetkými smermi, zdieľam vaše podnety, vytvárať hotspoty a verejné priestory, kde bude e, bezplatné Wi-Fi. To existuje v mnohých krajinách i verejných priestoroch u nás vo Francúzsku. Zóny, kde je bezplatné Wi-Fi tá myšlienka vytvoriť bezpečnostné aplikácie e, je dobrým nápadom, ale skôr by som povedal, že tam, e, kde je trošku diskriminácie, kde štáty či Európa nie sú dostatočne otvorené, sú tu regióny, kde e, neexistuje rýchlostný internet, vysokorýchlostný internet. Určité regióny nevedia, čo je to Wi-Fi, je potrebné, aby Európa investovala vzhľadom na počet 500 miliónov obyvateľov, aby e, tu konala. Nie každý má prístup, nie každý má e, smartfón či počítač, treba si dávať pozor na to, e, aby prístup dnes e, k vzdelávaniu a k právu na vedomosti, aby to neprechádzalo len sieťami sociálnymi, pretože E, tým pádom by sme izolovali dosť veľkú časť spoločnosti, občanov. Pre tých, ktorí je to povinné, súhlasím. Pokiaľ ide o tie startupy, v Štrasburgu sme mali množstvo e, mladých, ktorí hovorili o e, problémoch v Európe založiť si startup. Naozaj treba uľahčiť i po administratívnej stránke tú daňovú stránku v mnohých krajinách, keď sa vytvorí jeden podnik, ešte ste nezarobili ani euro a už máte dane a, a poplatky, ktoré treba platiť. Treba sa postarať o to, aby v určitom čase, 2 či 3 roky, sa dokázali vytvoriť iniciatívy e, na vytváranie startupov, aby tu bol trh a určité príjmy a až potom platiť dane. Pokiaľ ide o tie harmonizácie, možno je to kvôli môjmu e, veku, ale hovorím o pôvodnom priemysle, základnom priemysle. Tu je už o, e, obrovský priestor. E, nebude tu evolu- nebola by tu evolúcia nových technológií, ak by nebola silná, silná priemyselná základňa. Ak chcete aplikácie, treba mať priemyselnú bázu treba tie dva spojiť. Nejde tu o výber jedno či druhé. Neviem, či zdieľate tento názor, ale podľa mňa musia ísť ruka v ruke. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Takisto by som položil dve či tri otázky. E, priatelia, máme tu tlmočníkov z 23 jazykov. E, E, chcem vám len dokázať, e, že si môžete vybrať ktorýkoľvek jazyk z týchto 23, tak prejdem do materinského môjho jazyku, takže budete potrebovať e, vaše sluchadlá, pretože ja väčšinou použi- používam svoj vlastný materinský jazyk, nie angličtinu. Vážení kolegovia, chcel som sa vás eh, opýtať najskôr pána Mary. Chcel som sa opýtať na jednu vážnu záležitosť, predovšetkým čo sa týka oblasti bezpečnosti to je otázka súkromná, súkromia a otázka bezpečnosti. Toto nie je jednoduché. My vlastne ideme z jedného, od jedného mantinelu k druhému. V podstate ten systém bezpečnosti, to, čo vidíme, že sa deje na internete, čo sa deje s kozmickými technikami, tu, to sa môže rôzne využívať. A dnes e, vlastne e, sa zamýšľame nad tým, akým spôsobom zabezpečiť, e, aby sa dostalo bezpečnosti bezpečnosti, stabilizácie v situáciách, kedy internet e, vlastne slúži aj z toho ľudského pohľadu najhorším cieľom v našej spoločnosti. Ako tomu uniknúť, akým spôsobom e, toto vyriešiť. Takže vás chcem poprosiť, ako, povedzte mi prosím, akú možnosť e, vidíte. a Helen, tu mám inú otázku, iného druhu. Hovorí sa o spoločenských médiách, o sieťach spoločenských. Ja viem, že e, vy ste v máji mali špeciálny panel v Štrásburgu na túto tému, ktorý bol venovaný konkrétnym projektom a vy ste predstavila dva konkrétne projekty. Ale chcela by som sa opýtať, ako si udržať e, E, v sieti tú vlnu nenávisti, ktorá vôbec sprevádza tú atmosféru nášho publikovania a e, dosahuje vlastne inú úrovňa, úroveň, ako bola kedysi. E, tie médiá boli tradičné médiá v minulosti a akým spôsobom to vymedziť v takýchto, v takýchto, eh, pri takýchto stanoviskách. My dnes máme skutočne, eh, tak povedať, nepodpísané eh, stanoviská, ktoré kolujú v internete a nedá sa to zastaviť. Ja, ja, tu, ja, to, ja považujem internet za veľký zdroj napätia a nenávisti aj medzinárodný a vedie to k nie veľmi dobrej atmosfére, atmosfére ktorá v internete vládne. E, nemáte možno nápad, ako e, sa tomu, ako sa s tým vysporiadať? My nechceme samozrejme obmedzovať internet. To je jedna vec, lebo má to svoju cenu. Dobre. Takže, Kolegovia, chcete sa ujať ešte slova? Vidím, že nie, takže poprosím našich kolegov, aby odpovedali. Ako prvý Berry, nech sa páči. Ďakujem pekne za tieto otázky. E, začnem odpovedou na otázku pána Martena. Budem odpovedať po francúzsky, keďže ste položili otázku po francúzsky. Je ešte veľmi veľa miest eh, v Európe, kde už máme Wi-Fi, hotspoty. Vy ste citovali Francúzsko, Amsterdam, kde sme v Bruseli a v Bruseli nie sú. No viete, to môže predstavovať veľký problém pre zabezpečenie verejných priestorov kde teda by malo byť Wi-Fi prístupné pre všetkých prostredníctvom telefónu na verejných priestranstvách alebo vo verejnej doprave. Je pravda, že existujú určité oblasti v Európe, ktoré nemajú vysokorýchlostný internet, ale naj, našou najväčšou starosťou v Európe sú tie miesta, kde sa Európania stretávajú. Napríklad ja žijem vo flámskej obci tu v Belgicku, ale nie sú tu tie európske transakcie. Pokiaľ existuje nejaké nebezpečenstvo, nejaká kríza v turistickej oblasti, tak sa to netýka iba miestných orgánov alebo toho ktorého členského štátu, ale všetkých členských krajín prostredníctvom mobility. Takže mojou myšlienkou bolo sústrediť sa na tie veľké priestranstva. No a pokiaľ ide o druhý aspekt, čo môžeme urobiť proti zneužívaniu internetu. No, chcem povedať, že tá myšlienka, ktorú predstavujem, sa sústreďuje skôr na kriminálne aktivity, ktoré sa dejú v reálnom živote. Teda nie natoľko o kybernetickú bezpečnosť. Čiže konkrétne, keď ľudia robia nejaké podozrivé činnosti na verejných eh, priestoroch, priestranstvách, ale ide nám o to, aby ľudia lepšie komunikovali. Žiaľ, nemám dostatočnú odpoveď teda na to, čo robiť proti kybernetickej kriminalite teda v tom e, ohľade, ako predchádzať takýmto útokom, no je možné zapojiť e, politické, e, teda policajné síly, lepšie ich vybaviť, konkrétne napríklad zlepšiť technologický systém policie v Belgicku, aby teda sa dalo bojovať proti kybernetickej kriminalite. Takže to bolo tak skôr všeobecne. No pokiaľ ide o súkromie na verejnom priestranstve, viete to v poriadku pre občanov, aby sa skontaktovali s orgánmi, keď niečo nie je v poriadku, keďže to nie je obývačka, takže to by bolo z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Takže prvé tri odpovede nebudú, neboli limitované, ale Helenu poprosím, aby bola stručná, pretože sa už dostávame do časovej tiesne. Takže budem aj stručná, sústredujem sa na otázky, ako brániť tým prejavom nenávisti na internete. Je to veľmi dôležitá otázka, ako ste povedali. Totiž nechceme, aby sa tento sociálny priestor e, považoval za istý druh novín. Že otázka e, znie, ako je to so sociálnymi sieťami, teda vy ste sa na to pýtali, ako ako brániť tomuto šíreniu prejavov nenávisti na internete. Takže ja si myslím, že je to naozaj veľmi dôležitá otázka, pretože E, sociálne siete by mali byť miestami stretávania, tak deje sa to prostredníctvom internetu, že my nemôžeme pristupovať k ľuďom ináč na internete a ináč ako mimo internetu. Chceme, aby tie fyzické podmienky boli bezpečné. Ja si myslím, že vzdelávanie je tu kľúčom správania a preto si myslím, že prvým krokom je to, aby sa predchádzalo týmto nenávisným prejavom. Treba vzdelávať deti. Deti v budúcnosti už budú rásť s internetom a sociálnymi médiami, takže je veľmi dôležité, aby sa začalo veľmi skoro. Takže mali by byť zodpovední, dospelí a deti by mali vedieť o tom, ako by to malo byť v ich dospelom veku. Ďakujeme pekne. Teraz energetická účinnosť. Andrea, dve minúty, prosím. Chcem ukázať, ako je e, zlepšie súčasný európsky prístup na jednej strane investície nielen pre spoločné projekty v krajinách Európskej únie, ale hlavne pokiaľ ide o lokálny priestor v jednotlivých členských krajinách, keďže existuje možnosť zlepšovať energetiku na lokálnej úrovni. No a z, e, užívateľia by sa mali stať aj výrobcami energie, napríklad e, e inteligentné grity, konkrétne napríklad veterná energia, solárna energia. Je dôležité e, lepšie používať e, elektrínu, brániť plitvaniu je dôležité, aby existovali porovnateľné výrobky, je dôležité vyhovať kritéria momentálne. Nie je žiadna regulácia v tejto oblasti, preto si myslím, že Európsky parlament by mal stanovať štandardy a certifikáciu na to, aby garantoval dobrú úroveň výslednosti či výkonnosti všetkých výrobkov v Európe. Táto harmonizácia praktík je veľmi dôležitá na zabezpečenie budúcnosti týchto projektov aspektov, konkrétne napríklad e, lepšie využitie e, zdrojov, e, systém Horizontu 2020, bezpečnosť. Ako inžinier som presvedčený o tom, že niekoľko rokov bude celkom iná tvár energetiky. Technológia nás vedie k inému typu ekonom- ekonomiky, nemôže to popierať. Európa kladie štandardy a, kladie, a dáva investície, bude veľmi dôležitá pre tieto technologické transakcie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vaše poznámky, kolegyne a kolegovia. A prepačte, ešte Berry je druhý. Pilotné projekty, ktoré by mali sa v plnej miere uplatňovať pri spotrebe energie v Európskej únie. Musí dôjsť ku dekarbonizácii. Chceme dosiahnuť ciele 2030 a 2050 je samozrejme potrebné eh, znižovať eh, vynaložené finančné prostriedky, ďalej je potrebné zlepšiť e, systém ochladzovania, systém kúrenia, ten presun e, z e, toho systému plýtvania energiou nemá viesť ešte ku väčšej energetickej chudobe jednotlivé zúčastnené subjekty by mali nachádzať riešenia na to, aby znižovali spotrebu energie v jednotlivých budovách. Je dôležitá cestovná mapa pre majiteľov budov bude treba mať určité kroky v modernizácii, rešpektovať isté štandardy v prípade nových budov. Mali by tu byť aj určité certifikáty. Európska únia má svoj rozpočet pre projekty energetickej účinnosti. Je potrebné e, implementovať e, smernicu energetickej účinnosti bude to e, stimulovať e, renováciu a vytvorenie tých ekologických e, miest. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše návrhy, takže sme dostali dve, dva návrhy z vašej strany. A teraz poznámky z členov výboru ITRE. Mne sa páči kolega Martin. Je to takisto skôr poznámka. Ja zdieľam analýzu e, kolegov. Sú tu zaujímavé možnosti investícií lokálnej úrovne. Takisto je treba prekročiť túto úroveň a dať možnosť individuálnym možnostiam jednotlivcov Eh, reglementáciu na európskej úrovni a Bari, vy, Bari, vy ste eh, položili tú pravú otázku. Ke, aká je tu priorita pre EU, aj keď bude mať dodatočné prostriedky a bude robiť mnohé pre vývoj eh, nových obnoviteľných energií, je tu skutočný problém, principiálnu otázku, na ktorú nie sú ešte odpovede, ako si umožníme prístup k všetkým tým novým energiám, aby to nebolo diskriminačné. Je tu predsa naozaj problém s energetickou chudobou a ja si kladiem otázku, ak je to naozaj priorita pre Európu, prečo teda v budovách s nízkou spotrebou je, je oveľa ťažšie invest, e, investovať, oveľa drahšie je prenajať. Takže konstrukcia nových výrob, nových e, tepelných izolácií by mala byť sprevázaná i tým faktorom sociálnym, aby to bolo pre každého prístupné. Ďakujeme, kolega. Snáď ešte ďalšie prihlášky. Ja mám otázky v tom prípade. K tým inteligentným sieťam e, elektrine je tu iniciatíva o inteligentných mest, mest, e, mestách. Chceli by sme mať tiež európsku platformu pre inteligentné e, siete. E, vieme veľmi dobre, že to ide ruka v ruke, teda naša energetická únia a, a naša digitálna únia. Nemôžeme mať E, bez rozvoja digitálnej únie takéto inteligentné e, prístupy. Ako to teda vnímate zo svojho pohľadu? Takúto všeobecnú víziu a podporovanie e, uhlíkov neutrálnych produktov. My by sme chceli byť svetovými lídrami samozrejme pri e, znižovaní emisí CO2 a pri obhajovaní našej e, klímy. Často počúvame slova nízkouhlíková ekonomika. Ale to pre naše priemysle by bol, priemysel by mohlo byť niečo nákladné. Mohli by sme e, viesť iné krajiny Hovoríme tu o e, skutočnosti o úniku uhlíka, ale aj priemyslu a, a pracovných miest. Z vašej perspektívy vidíte možnosti e, podpory klimatických tendencií a tiež e, nestrácať priemysel. Ako to vidíte z vašeho pohľadu? Je to vec veľmi zložitá. Určite ste prekvapení. Ale tu v Európskom parlamente ani nie sú jednoduché otázky. Možno, že by som mohol poprosiť o odpoveď Andreu. Poprosím stručnejšie. Kratšiu odpoveď, prosím. Ďakujem, pán Marta, za vaše komentáre. Poviem to v angličtine. Eh, keď vidíme eh, digitálnu, digitál, digitálne energetické otázky pre, pre, technickú éru. Sú to veľké problémy s kompatibilitou a tie eh, prichádzajú, keď členské krajiny si vyvíjajú svoje vlastné technológie. Jeden chce byť lepší než iný. Je to viac než politický problém, pretože technicky nie je zložité veci zrealizovať Osobitne v tejto situácii, kde sa zapája množstvo spoločností, len inovácie môžu zlepšiť štandardy, aby všetky digitálne e, témy hovorili spoločne. Majú, mali by hovoriť rovnakým jazykom, potrebujú e, prekladateľov, inak nemôžu hovoriť a te, tento priechod je cez politiku, pretože technické inovácie a technický prístup je, je prítomný, musí sa však rozumne využívať, musí byť súčasne spoločný. Nemusíte investovať do technológií, musíte nájsť spôsob na spájanie eh, technológií a, a krajín. Nemusíme spájať Francúzsko, Taliansko, sme spoločne. Je to len ako spojenie eh, Milána eh, s Rímom v jednej krajine. To je tá dôležitá vec. Ďakujem. I e, oveľa lepšie by bolo spájať s Rímom Palermo. Ďakujem. Uh, thank you both for, uh, Patrick. Ďakujem za vaše poznámky. Pokia- uh, o poznámky pána Martán, ak by sme našli technológie, ktoré sú uh, pre nízko príjmové skupiny uh, dostupnú, tak to by bolo určite najlepšie riešenie. Tento eh, bottom-up, teda prístup z dola nahor, je ten najlepší. Pokiaľ ide o eh, nízkokarbónovú ekonomiku, ak eh, spoločnosti opúšťajú EÚ, pretože EÚ bojuje klimatické pokroky, ale chcú mať prístup súčasne na market EÚ, Nemôžete odísť len preto, e, že nechcete ukázať solidaritu s úniou a mať naďalej prí, prí, prístup na trh. E, nemám celko, celkové prístup k informáciám na úplnú odpoveď, ale pokiaľ ide o ďalšie daňové nariadenia, tak to by mohlo odrádzať e, spoločnosti cestou sú tu stimuly e, pre spoločnosti, to by mohlo sprevádzať klimatické e, akcie. Ďakujem, výborné odpovede z vašej strany a za to si zaslúžite potlesk. Potlesk našim mladým účastníkom. Určite sa mnohí stretneme na novom stretnutí, ďalšom stretnutí s mladými účastníkom, e, v Štrasburgu, bude to v máji budúceho roku, máj 2017 menovite. Ďalšie stretnutie parlamentu mladých. A veľmi nás teší, že ste tu s nami, ste určite elokventnými zastancami. E, ešte pred ďalším bodom chcem v mene všetkých členov výboru ITRE e, uznal e, Eh, ocenil pána eh, pán Aruma, ktorý po dlhej eh, kariére v Európskom parlamente, v sekretariáte, v ITRE sa chystá do dôchodku. Radi by sme vás videli, prosím. Ďakujeme veľmi pekne. Je to veľmi dobrá možnosť vám, mladým ľuďom, ukázať, že na vás čakáme, pretože čas od času niektorí z nás musia e, odísť e, do dôchodku a vystáva, vytvárajú tým miesto pre vás. Vy ste dobre pripravení a bolo by na mieste, aby ste nám, sa k nám v budúcnosti pridali. Všetko dobré teda. V poriadku, priatelia. A teraz bod číslo 13. Takže bod 13, vesmírna stratégia pre Európu, zavítal k nám pán Johan Dietrich Werner, ktorý je generálnym riaditeľom agentúry ESA. Ako veľmi dobre viete, pán generálny riaditeľ, nech sa páči, zaujmite miesto tu mm, vedľa mňa na pódiu. Ako viete, Európska komisia vydala Európsku stratégiu, vesmírnu stratégiu koncom oktobra. Je to nová stratégia, ktorá by mohla byť veľmi dôležitá pre náš priemysel. Tak sa vyjadrím tak jednoducho. Vesmírna politika znamená takisto vesmírny priemysel, nie iba Galileo, Družice, Kopernikus, ale takisto ako mm, zlepšiť náš priemysel, ako by mohol napredovať. Pani komisárka Bienkovská, pán komisár Ševčovič prezentovali túto stratégiu na minulom zasadaní a mali tiež zaujímavé verejné, zasada, verejné vypočutie, teda takéto verejné vypočutie sme mali výbor začne s vlastnou správou tejto stratégii, o tejto vesmírnej stratégii pani Krell, pani spravodajkyňa, ktorá je tu s nami, bude spravodajkyňou. Takže pán Werner je generálnym riaditeľom ESAM je to medzivládna agentúra pre oblasť eh, vesmíru. Pán generálny riaditeľ, keby ste nám mohli povedať niekoľko slov o tejto agentúry. Je to niečo ako nová téma. Mm, je našim záujmom ITRE, ale je to nová vec a my sa cítime veľmi zodpovední, i keď to tak bolo i keď to bolo v našom portfóliu, ale viete, nebola to stratégia, takže naozaj máme veľký záujem o to, aby sme sa dozvedeli vašej úlohe ESA, o národných agentúrach, o všetkých aktivitách, o aktivitách budúcnosti, ako vidíte tú všeobecnú stratégiu, ktorú prezentovala Európska komisia. Je to pre nás dôležité, pretože by sme radi začali diskusiu o tejto téme. Opakujem, sme zodpovední za to, čo sa všetko deje vo vesmíre, ale sme zodpovední aj za to, čo sa deje v našich členských krajinách, čo sa deje v našom priemysle. Takže radi by sme zlepšili tie naše priemyselné možnosti vďaka tejto uh, Eh, vesmírnej politike. Pán generálny riaditeľ, toto stretnutie sa vysiela na internete, takže môžete to nájsť dokonca aj v budúcnosti, teda v archíve respektíve v eh, mediatéke možno 100 rokov, ale určite o niekoľko mesiacov alebo rok nájdete toto stretnutie. Čiže my chceme toto prezentovať aj našej verejnosti, keďže sa to vysiela na internet. Na internete budeme hovoriť o iniciatíve, o vašej zodpovednosti ako Európskej vesmírnej agentúry. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Je to pre mňa osobitnou cťou pohovoriť o tom, čo nás čaká v budúcnosti. Pokúsim sa eh, vám dať eh, taký prehľad informácií o tom, čo ESA robí, čo znamená pre ESA, že má túto stratégiu komisie. Uvidíte, že toto všetko spojím a že bude jasné, čo chcem povedať. V prvom rade sa musíme pozrieť retrospektívne Mali sme preteky v minulosti a venovali sme sa osobitnej otázke, to, že kto vyšle prvého človeka do vesmíru. Bola to otázka super, e, teda veľmocí Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a viete, ako sa skončila táto hra. A ja musím povedať, že vtedy sa na vesmír vynakladalo veľa finančných prostriedkov. Ostatné veci neboli také veľmi dobré. Dnes sme v celkom inej situácii. Dnes spolupracujeme vesmír dokáže preklenúť krízy. Pozrieme sa na krímskú krízu, tá krízu na Kríme. E, máme na to svoj politický názor, ale súčasne vysielame astronautov z Európy, zo Spojených štátov, z Ruska, z Kanady, z Japánska E, na medzinárodné vesmírne stanice bez akýchkoľvek problémov s vízami, môžu spolupracovať dokonca počas krízy, takže je veľmi dôležité, aby sme tieto krízy prekonávali. Si uvedomujem, že tu musia byť aj isté politické aktivity, ale súčasne si myslím, že tu je čas aj po kríze e, preklenú tieto problémy. Vy všetky, všetci viete, aké sú globálne výzvy, máte e, predstavy o tom. Tu máte zoznam, neviem, či to dokáz, dokážete prečítať, ale poviem vám to, je to dosť e, kompletný zoznam migrácia, mobilita, komunikácia, e, e, rôzne iné krízy. Takže e, vidíte, že tam jedna zvláštna vec nie je globálne zmeny, ale e, je to tá zvláštna vec, že tá zvedavosť bola motorom, ktorá nás privodila von z tejto klietky e, z jaskyne a priviedla nás e, k situácii. Takže zvedavosť je veľmi dôležitým motorom a Európa bola veľmi známa tým, že využívala svoju zvedavosť nielen Kolumbus, ale aj mnohí iní. Takže my by sme mali využiť túto silu aj do budúcnosti. Viete, niekedy mám taký pocit, keď, deti, keď sú deti zvedavé, a keď sa dieťa díva tam, alebo tam, alebo vonia niečo a rodičia sú veľmi pyšní na svoje deti, no a keď tu istú zvedavosť majú starší ľudia, hovoríme, o, tak títo profesori, ja som profesor. No, tí profesori, ale zvedavosť je v skutku dôležitá. No a čo môže vesmír privodiť? Môžeme dostávať informácie, môžeme používať pri predpovedi počasia, pri pozorovaní Zeme, dokážeme podporovať inováciu. To vám ešte ukážem. Môžeme mať istú interakciu v Európe, keď máme iné politické systémy a takisto na globálnej úrovni a dokážeme inšpirovať mladých ľudí máme všetky tie aspekty teroristických atakov, útokov, máme ekokrízu, takže máme množstvo problémov, ale viete, je dôležité, je dôležité mať pocit, že pracujeme pre budúcnosť. Je, bude budúcnosť taká, aká bola v minulosti, dinosaury alebo pády meteoritov alebo podobne. Meteority spôsobili koniec dinosaurov No, želania nepostačujú, musíme sa zaoberať eh, budúcnosťou, výzvami. Je tu istá zmena paradigmy už teraz, je zmena motivácia, som spomenul motivácie, povedzme pokiaľ ide o prestíž v časoch studenej vojny. Je to tak, ako ste povedal, priemysel, podniky, máme zmenu aktérov. Takže viete, to nie sú to iba jedna, dve či eh, vesmírne agentúry, máme eh, takisto priemysel, ktorý žiada agentúry o peniaze, ale týmito peniazmi sa dá privodiť niečo vo vesmíru. No, samozrejme peknou vecou je letieť e, do vesmíru, ale je to otázka telekomunikácie, navigácie, takže je to veľmi široké pole. A je to aj zmena roli agentúry budúcnosti, nebudú iba financujúcimi agentúrami. K tomu sa ešte vrátim. Zmena E, technológií. Hovorili sme o digitalizácii. Digitalizácia dosahuje vesmír. Keď si zoberieme napríklad e, raketové nosiče alebo teda komunikáciu, všetko e, má vedie k tomu, že vnímam ľudí, ktorí hovoria komercializácii, komercializácii, komercializácii je to účasť, e, zapojenie občanov, je to informovanosť, je to in, inovácia, inšpirácia, je to e, o digitalizácii, o e, raste, je to o pracovných miestach, takže ESA chce spojiť všetko všetkých týchto hráčov, politikov, spoločnosť, priemysel, vedu. To je všetko jedna jeden e, blok. My máme 21 členských krajín ako medzivládna agentúra, medzi tým aj e, Švajčiarsko a Norsko, Slovinsko asociovaným členom a máme takisto Kanadu ako spolupracujúci štát. Takže e, sú to naše kontakty. 2000 účastníkov z rôznych členských krajín sa zišlo v sobotu, a diskutovali o tom, e, čo by sme mali robiť v budúcnosti, čo by sme radi videli. Bola to veľmi zaujímavá diskusia, vek e, od 15 e, do 85, boli tam ľudia v dôchodku, ako aj veľmi mladí ľudia, bolo to veľmi zaujímavá rozpráva. Nemôžem vám hovoriť o všetkých výsledkoch, nájdete to na našej webovej stránke. Takže e, pre nás je veľmi dobré, že sme zaznamenali takú veľkú dôveru voči agentúre ja som bol e, veľmi prekvapený, že 81% účastníkov sa vyjadrilo, že by sme mali e, čerpať e, zdroje z vesmíru. 80 tvrdilo, využijeme vesmír. Ja som si myslel, že to bude 20. Ale prosím, neničte, neznečistujte vesmír, čiže to má obe stránky, takže to je také zaujímavé posolstvo. Ako som povedal, sveta, svet to nie je iba Európa, máme veľa rôznych štátov v Európe a ESA tým, že už má tých 22 členských krajín plus Kanadu. Vieme, ako spolupracovať v globálnej miere. ESA má teda členské krajiny rôznej národnosti, takže my sa snažíme tú globálnu spoluprácu, sme mediátorom, konkrétne napríklad aj pokiaľ ide o spoluprácu s priemyslom. Pýtali ste sa na inováciu. Nož inovácia sa musí presadzovať. Inovácia pre mňa to, keď sa objaví výrobok na trhu. To nie je iba myšlienka, ale inovácia je už to, keď sa e, výrobok e, objaví na trhu. Čiže vidíte tu reťaz zo základného výskumu až po konečný e, výrobok. My sa usilujeme o tom, aby tam nebola, nebola žiadna taká medzera, čiže od základného výskumu až po finálny výrobok. Samozrejme, všetko nerobíme sami. E, sú to e, výskumné e, subjekty a podobne viac a e, viac komerčných subjektov sa zapája do trhu. Nie je to len na strane základného výskumu, ale ide takisto o výrobky pre spotrebiteľov. No tak vráťme sa k inovácii. Môžete to robiť napríklad pre automobilový priemysel, pre podnikateľov, pre medicínu. Čiže stále sa môžete uberať touto líniou, to je jedno riešenie. Ale ja si myslím, že my v Európe máme šancu, máme obrovskú šancu. A e, je dôležité, aby z tejto reťaze inovácie stať dalo viac. Isté, že potrebujeme istý rozvoj. Nebolo, nemalo by význam keby sme konali ináč. Ja, ja často hovorím, prečo nemáme nejaký taký senzor, ktorý by meral e, hluk z vesmíru. Druhá vec, ako spojiť tie rôzne oblasti medzi vesmírovými oblastiami, napríklad pokiaľ ide automobilový priemysel. Na tom pracujeme, to znamená, využívame veci z vesmíru, napríklad detektory um, e, dymu v tejto miestnosti. To je z vesmíru, to bolo v Apole 1. Po Apole 1 sa rozvinuli priamo, vyvinuli tieto detektory a súčasne využívame technológie, ktoré sú určené pre iné oblasti. Napríklad e, e konkrétne mnohé veci sú v našich e, rukách. Sú to tzv. inkubačné centra. Je to v mnohých rôznych krajinách v Európe mladým podnikateľom a aj teda starším ľuďom, ľuďom, keď sú inovatívni, tak e, môžu vytvárať tieto nové miesta. E, príklad z mojej strany, všetci sme počuli o rozete. Rozeta čo je to? Je to búha veda? Ale tam vidíte, že tá kometa je veľmi tmavá a na táto na rozete bola kamera, ktorá e, rozlišovala e, tieto sfarbenia a teraz e, sleduje e, lesia kamera rozhodne, či je to dym, alebo čo iné to môže byť. No, možno je to niečo teflonové, ktoré, čo prichádza z vesmíru, takže máme množstvo týchto vecí. No, sme teraz tu v Európe, v srdci Európy a otázka je, ako je to s európskym duchom. Je preč? Ja som bol vychovávaný, že by sme mali mať v budúcnosti európskeho ducha. Moji rodičia mi hovorili, že by eh, mali fungovať Spojené štáty Európy, ale to je niečo iné. Ale tu naozaj vidíte to európskeho ducha. Myslím, že francúzska televízia, francúzsky delegát, teda eh, člen odišiel, ten obrazok sa mi veľmi páčil. Francúzska televízia na pravej strane, to, tam nebol francúzsky astronaut, bol to európsky astronaut britskej štátnej príslušnosti. No a ukazovali interviu s tým píkom v medzinárodnej, teda vesmírnej stanici. Takže dokážeme teraz zintenzívňovať alebo posilňovať tohto európskeho ducha. No, možno sa neblížime tomu času, kedy e, vzniknú európske štáty, Spojené štáty európske, ale čo by sme mohli mať je zjednotený vesmírny priestor, na tom by sme mali pracovať. Máme toľko silných e, subjektov, e, členské krajiny pracujú vo vesmíre, ESA, Európska komisia, takže je veľmi dôležité, aby sme mali tieto zjednotené sily. Konvencia ESA je už staršia, čiže sa rozvinula mnohé oblasti. Vidíte taký malý kaleidoskop našej práce, navigácia, navigácie, telekopa, telekomunikácie, ďalej e, rozvoj nových e, systémov raketových nosičov, rozvoj technológií, čiže tiež dbanie o našu zem, keď padajú meteority, mali by sme spraviť niečo, takže potrebujeme tiež tieto veci. Mali by sme mať naše vlastné nástroje, ale takisto je to priemysel politike. Sa má osobitnú e, priemyselnú politiku. Podporujeme samozrejme malé a stredné podniky, podobne ako tých veľkých integrátorov je veľmi dôležité, že to máme Lizabonskú zmluvu. Lizabonská zmluva netvrdí, že treba skončiť z ESA, je tá jasná veta, neviem, či to dokážete tam prečítať, kde sa hovorí, že mali by dobré vzťahy medzi Európskou úniou a medzi ESA. Na čom teraz pracujeme, počuli ste to od Elžbiety Bieňkovskej o Európskej vesmírnej stratégii. Čiže kde je to lokalizované? My sa snažíme to tam lokalizovať, čiže máme tie spoločné ciele eh, v zmysle európskeho ducha. Alžbieta Bienkovská a ja sme podpísali dohodu No a tam sme mali zaznamenané ciele v tom spoločnom výhlase, integrácia e, vesmíru, každodenného života, konkurencieschopnosť priemyslu, relevantné oblasti z hľadiska vesmíru a podobne. Čiže v tomto obraze už teraz máme ten, e, to ducha tej e, európskej jednoty No a teraz e, ESA a Európska komisia rozvíjajú svoje špecifické ciele. Keď hovoríme o e, stratégii e, Európskej komisie, to je jedna časť hry a tá druhá časť sú ciele ESA. Ja pevne verím, že to bude potvrdené o dva dní. V Lucerne sa stretnú všetci ministri členských krajín. Uh, Čiže nazývame to um, zjednotený vesmírny priestor, takže bude to taký obraz uh, o spoločných cieľoch. Dúfam, že to bude dobrá inšpirácia uh, v zmysle našej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujeme <clears throat> za veľmi angažovaný prejav. Radi by sme začali konať v tejto oblasti za EPP. Teraz pani Grostet, pani podpredsednička, nech sa páči. Vážený pán riaditeľ, ďakujem vám, že ste prišli pred náš výbor. Vaša prezentácia nie len, že je zaujímavá, ale plná entuziasmu. Vaše nadšenie pre vec ste nám e, naozaj sprostredkovali. Dobre rozumieme tomu, čo do tejto stratégie e, musíme e, pretaviť a do akej miery Európa sa môže tu spojiť. Ja som dobre pochopila každopádne, čo ste e, povedali. Veľmi ťažké obdobie pre agentúru Ariane 6, spustenie štyroch satelitov Galileo, Ariane 4, úspech e, vypustenie Európan Francúz, ktorý e, e, sa ocitol vo vesmíre. To sú všetko európske silné záväzky a absolútne by sme mali v našom rozpočte poskytovať túto dôveru do tejto agentúry. Je dôležité pre budúcnosť Európy, pre nezávislosť EÚ, je to pre, rozhod- pre nás rozhodujúce. Tento kontinent by mal byť i v, e, vo vesmírnej oblasti nezávislý. Preto sa mi zdá, že je veľmi dôležité mať skutočnú priemyselnú politiku v oblasti e, vesmírneho priestoru. Naše veľké programy Galileo Copernicus, ktoré sú konkrétne v našich dňoch, by mali byť absolútne podporované že rátame s vašou pomocou a následky ste dobre vysvetlili. Pre našich občanov sú tie následky dôležité. Vy ste to povedali v prezentácii. Naši občania by sa mali uchopiť týchto politík, zmocniť sa ich. Je to dôležité e, ochrany e, hraníc. Vy ste povedali, že v oblasti automobilizmu e, a aeronautiky by sa dali naozaj citovať mnohé oblasti, rozumieme tomu. Všetky tieto dáta by mali byť využité viac než dnes. A to je tá práca, ktorá nás dnes čaká. Ale vo, z očí v oči zložitosti týchto programov otázka znie, aké sú zlepšenia, ktoré Vesmírna Európska agentúra by mohla priniesť tým, ako koordinuje a e, rieši tieto programy s Európskou komisiou a členskými krajinami, pretože ja si myslím, že nie vždy je ľahké toto všetko koordinovať. E, tá vízia nie je idylická, ale trošku entuziastická. Treba mať trochu e, problémov, samozrejme, a ktoré sú, to dôležitá je čitateľnosť týchto krokov v vesmírnej oblasti a dôležité, aby bolo to jasné pre všetkých. Ďakujem. Ďakujeme. Za SAD pani Krel. Vy ste však tiež spravodajkyňou, pokiaľ ide o ITRE. Nech sa páči. Ganz herzlichen Dank und herzlichen Dank. No, srdečná vďaka a srdečná vďaka aj vám, pán Werner, za váš veľmi angažovaný príhovor. Myslím si, že tak veľa takého veľkého taký, takéhoto europaizmu nemôže mať dostatočne. Myslím si, že e, vieme, že to je veľmi nápomocné na vylepšenie e, tej nálady voči Európe. Ja som správodajkňa takéto správy. Ja v marci zrejme predložím moju správu výboru, ale Myslím si, že keď som e, využívala príležitosť v Čile e, pozrieť si Európsky, uh, Európske observatórium v púšti Atakama, tak som teda premeškala príhovor pán komisára. no, myslím si, že je fascinujúce, keď vedci a vedkine viac vedcov, teda eh, keď vidíme, ako tam spolupracujú, ako celá Európa spolupracuje s neeurópskymi inštitúciami, ako to vynikajúco, ako to vynikajúco funguje a keď si zoberieme európsku stratégiu k eh, vesmenej politike komisie, keď si pozrieme tieto popisy a tematiku a observatória, eh, a rozhovory v Spojených štátoch. Vieme, že sú mimoriadne dôležité. Možno, že by som mohla e, zapracovať príslušné podnety aj do mojej správy. Ja by som m, mm, sa chcela vyjadriť mm, k vašim e, vyjadriť na určité témy a rada by som si vypočula vaše stanovisko, pretože my sme tu mali market update, e, to, čo navrhla komisia, Mali by sme, myslím, tu postupovať ešte angažovanejšie ako doteraz. Druhá otázka, ktorá, ktorú si sama kladiem, že súkromné hospodárstvo, súkromná sféra by mala byť podľa môjho názoru v tejto téme absolútne prioritná. Otázkou je, či citrálna úloha súkromného hospodárstva uh, má význam práve v oblasti služieb v tejto e, téme. V Spojených štátoch sa to skúšalo a mali len mierny úspech. Nefungovalo to úplne dobre. Ehm, takže do, akým smerom by sa mala e, uberať teda Európska únia v tejto oblasti? Pre mňa bude dôležité, keď si eš, keď um, eh, si ponecháme eh, túto vesmírnu eh, oblasť ako prioritu, určite to budeme musieť využiť na zodpovedanie otázok, čo sa týka bezpečnosti a obrany v Európskej únie. Určite to nie je nedôležitá téma, ale myslím si, že tá, ten civilný charakter týchto tém by mal byť zachovaný. Ja by som sa rada od vás dozvedela,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 niečo o tom šrote, ktorý sa nachádza, nachádza v, vo vesmíre, o tom znečistení vesmíru. Určite to je závažná téma, aj komisia tu navrhovala vypracovať stratégie, ale ESA samozrejme tu bude zohrávať obrovskú úlohu. To znamená, že ako to vyzerá s rozpočtom, ktorý máte k dispozícii, alebo by ste mali mať k dispozícii, či to už je vyjasnené, môžeme tu e, nejakým spôsobom napomôcť pomôcť e, možno našim stanoviskom, mali by sme niečo zapracovať do našich stanovisk. Čo by ste teda považovali za dôležité, čo by sme mali bezpodmienečne urobiť ešte prídavne k tomu, čo navrhuje komisia zapracovať to do správy prípadne. Tošenovský v imieniu grupy. Ďakujem veľmi pekne, pán Tošenovský v mene skupiny európskych konzervatívcov. E, budem teda hovoriť svojou rod, svojim rodným jazykom. Dovolte mi, pán riaditeľ, aby som sa vám v prvom rade poďakovala za e, tú dnešnú prezentáciu a prejavenie e, toho záujmu a e, prezentovanie zámerov, ktoré mm, ste nám priblížili Mňa veľmi zaujímal, zaujalo to porovnanie a myslím si, že je to dnes veľmi trefné, keď eh, predtým bol motorom výskumu a investícií a objavovania výskumu taká, taká tá súťaž, bolo to skôr politikum na začiatku celého toho obrovského rozvoja to, sa, to bolo pristane na, na mesiace a podobné. A dnes sa ale z toho stáva, myslím si, že to je veľmi dobré, sa z toho stáva otvorený vesmír, kde e, do toho začína vstupovať už aj normálny biznis a tento sa stáva práve pohonným motorom celého toho výskumu. Preto sa vám chcem poďakovať za vašu snahu a príspevok pri, roz, pri štartovaní rôznych eh, startupov a podporovania firiem. A je to obrovská príležitosť nielen pre mladé firmy, ale celkovo aj pre osvetu, pretože výskum a vedecký výskum vesmíru, eh, z toho sa teraz stáva veľmi zaujímavá aktivita. Je to nové, je to niečo, čo eh, dnešný svet doteraz v tejto forme nepoznal. Dovolte mi zagratulovať vám a možno, že to nezbudzovalo až taký veľký, veľký záujem, pretože vesmír už nie je uh, taký uh, zaujímavý, ako keď to bolo e, politikum, ale chcem vám teraz zablahoželať vypustením štyroch družíc Galileo, ktoré skutočne prekračujú doterajší rekord. Je to absolútne nová aktivita a dúfam, že to bude dobre fungovať a vďaka tomu sa nám vlastne otvorí pre ľudí celý projekt Galileo, pretože sa stále hovorilo o tom, e, pretože hovoriť o tom, aké by to bolo dobré, je jedna vec, ale druhá vec je, keď je to uchopiteľné. E, ďalšia moja poznámka smeruje k tomu rozvíjajúcemu sa biznisu, pretože veda a výskum vo vesmíre, toto sa už podpísalo pri Ariane 6 Ehm, myslím si, že to otvára možnosť a priestory pre ehm, nosiče e, družíc. A myslím si, že je to možnosť, ako čo najviac využiť tieto e, príležitosti. A vieme, že Ariane 5 je jeden z najväčších nosičov a, Arian Ariane 6 ako ďalší projekt, ktorým sme sa mali venovať, je e, veľmi dôležitý projekt. Um, Myslím si, že Európsky parlament by od tohto mal odvíjať aj ďalšie svoje aktivity týkajúce sa rozvojho vesmíru. A záverom mi dovolte poďakovať sa vám, e, pretože si myslím, že Európska kozmická agentúra urobila obrovský krok vpred a myslím si, že predstavuje budúcnosť pre mnohé aktivity, o ktorých hovorili už moji predrečníci. Ďakujem e, vám veľmi pekne. A teraz následujúci rečník z skupiny ALDE, pani Cora van Nieuwenhuizen. Ďakujem. Ďakujem vám za vašu uh, veľmi entuziastickú prezentáciu. A to je, myslím, dobré, že ste takí entuziastickí. Ja sa tiež veľmi teším tomu, že ESA a EU podpísali spoločné vyhlásenie k vesmírnemu priestoru ak e, z vesmírnej stratégii je to dôležitý e, signál, je dôležité spolupracovať, prerušiť e, mlčanie, naozaj mať európskeho ducha. Myslím si, že je to veľmi dobrý dokument. Ide o väčšiu úlohu pre súkromný sektor, osobitná pozornosť, aby naše e, vlajkové projekty fungovali. Možno po tom, čo povedala pani Grosted, verejnosť e, si nie je celkom vedomá e, tohto v svojom každodennom živote. Mali by sme sa tiež zamýšľať nad širšími komunikačnými st- stratégiami, nielen tie populárne, pekné, príjemné veci, ktoré sú určite zaujímavé, ale oveľa viac i e, na tie väčšie pokroky, ktoré môže predstavovať vesmírny priestor pre náš život. Je to obrovský priemysel, ale tu v parlamente Eh, kde pani komisárka Bienkovská, pán Múdy a tak ďalej sa snažia o, eh, snažia o rodovú rovnosť. A myslím si však, že treba spolupracovať o našich, eh, na našich komunikačných stratégiách, aby sme mali viac investícií. Ak verejnosť nebude vedieť, nebude chceť vyhradiť, vyhradiť na to rozpočet, Ešte dve eh, roz, eh, spe, špecifické informácie k dátovým platformám. Hovorí sa tu o platformách distribúcie údajov. To je dôležité na stimulovanie eh, downstream ekonomiky ESA, pokiaľ viem, tu má na starosti obstarávanie v rámci týchto platformiem. Moja otázka znie, kedy chceme, aby boli tieto platformy funkčné. Aké sú hlavné kritéria pre obstarávania. Jednou z nich ich e, funkčnosť. Súhlasím s pánom Tošenovským, bude pre malé a stredné podniky možné prevádzkovať tieto platformy, pretože práve to potrebujeme. A ak smiem, ešte posledná e, otázka e, rozmiestňovania čoraz menších satelitov, ktoré sú lacnejšie na spustenie a Eh, dokážu eh, operovať v konsteláciách. Ide eh, však len o možnosť spúšťať od 300 kg. Uvažuje teda ESA aj o nových technológiách týkajúcich sa nano a mikrosatelitov a tiež otázka, je to potenciálna možnosť verejno-súkromných partnerstiev? Ďakujeme. Teraz poprosím pána, pán Kohlíček eh, v mene GUE. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán <clears throat> kolega, tá prezentácia bola skutočne veľmi živá a veľmi pekná, len eh, škodou je, že naša verejnosť takmer nič nevie o týchto aktivitách. Pretože keď sa opýtate normálneho občana, možno aj tu v Bruseli na ulici, čo je to Európska vesmírna agentúra, tak eh, si myslí, že hovorím možno, že nejakým zvláštnym jazykom. My by sme potrebovali skutočne možno viacej takýchto prezentácií. Dovolte mi položiť niekoľko otázok. Prvá Ehm, myslíte si, že sa nám podarí ehm, dosiahnuť medzinárodnú dohodu, medzinárodnú dohodu o ehm, zamedzeniu znečisťovania vesmírnych priestorov? Takže my vieme, Európa má na, to, má na tom záujem, záujem ale ide, to, ide o to, aby sme to posunuli na medzinárodnú platformu, aby sa prestal znečisťovať vesmír. To je jedna vec. Druhá vec, Galileo predpokladá skutočne, že budeme mať e, vypustených všetkých 30 satelitov a kedy si myslíte, že k tomu skutočne dôjde, že tých 30 satelitov, celý tento projekt sa bude nachádzať v kozmickom priestore, teda aby tam neboli len tie, ktoré sú momentálne aktívne, ale aby tam boli aj tie e, záložné. Za tretie, e, kozmická stanica, tá medzinárodná kozmická stanica pomaly, ale isto končí svoj, svoju životnosť. Ehm, zrejme predpokladáte, že zabudeme skôr či neskôr um, robiť ďalšie práce na nejakej novej kozmickej stanice, alebo budeme sa na niečom podielať. Ako to teda uh, pôjde ďalej? Je to taká zaujímavá, sexy téma, ako moja kolegyňa hovorí. No a druhá, uh, teda ďalšia otázka, pardon, posledná otázka, akým spôsobom um, vyhodnocujete namerané údaje, ktoré ESA získava. Teda, či je to už po tej stránke mikroakcelerometrov, pozorovanie v rôznych častiach viditeľného alebo neviditeľného spektra. Toto všetko sú údaje, ktoré sa dajú veľmi dobre použiť e, tak v tom celku, alebo pokiaľ sa sústredím na detaily, tak môžem možno objavovať e, fantastické archeologické, archeologické lokality, o ktorých sme doteraz nemali ani tušenie. A samozrejme, E, je tu Otvára sa nám obrovské pole, pole pôsobnosti v oblasti rybárstva, životného prostredia, prostredia. Tak toto sú moje otázky. Ďakujem. Ďakujem pánu Bardu. Ďakujem vám veľmi pekne za položené otázky. Som mister Zorinio. Ďalší lečníci, pán Zorinio. Dobrý gás, prezident. Queria agradecer ao Sr. Diretor-Geral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 zaujímavé práve s ohľadom aj e, na e, tú nedávnu diskusiu s pánom komisárom Ševčovičom a pani komisárkou Bienkovskou. Um, tieto práce by sa mali teda skutočne rozšíriť tak, aby to prispalo, prispalo k lepšiemu svetu. A ja samozrejme beriem na vedomie váš optimizmus, v každom prípade to môže byť aj príspevok k spolupráci po kríze. No a, a potom projekt, na ktorom sa zúčastňujeme, názoroch. A, takže je to časť Portugalska. Ja by som rád vedel, akú úlohu zohráva e, práve tento projekt e, pri e, tej vesmírnej akcii 4.0 aj brazílska vesmírna agentúra, s ktorou spolupracujeme, na projekte Medzinárodného centra na Azorách. E, no tak Azory boli vždy geostrategickou základňou, ktorá mala obrovský význam pre vesmírnu spoluprácu aj, pri, aj pre celosvetové konflikty. A dnes uh, zohrávajú Azory um, v celosvetovom meritku veľmi dôležitú, ale mierovú úlohu. A toto centrum by uh, malo napríklad e, pracovať na nových vesmírnych vozidlách, malo by sa venovať integrovanej stratégii e, v rámci geoadhezie a takisto v spolupráci so Španielskom a Brazíliou a inými európskymi krajinami na, zavenovať projektu, ktorý bol pôvodne projektom EZA. Môžete by sa na, te nám e, snáď povedať trošku bližšie, o čo, o, e, čo, čo môže, alebo či môže e, tento projekt prispieť k tomu vesmíru 4.0. Pani Rud? Ďakujem. Ďakujem a ďakujem za, vaše inšpiratív, za vašu inšpiratívnu prezentáciu ako britská poslankyňa samozrejme sa mi páčil ten príklad s francúzskou eh, televíziou európskejšieho ducha tohoto typu by sme mo- mohli potrebovať momentálne v mojej krajine. Určite toto je veľmi dôležitá oblasť práce. Sú tu kľúčové oblasti politik, klimatické zmeny, je tu základná podpora práve v tejto oblasti. V mojej oblasti je práve e, britský, brit, e, britská kancelária pre túto oblasť, pre e, vesmírnu politiku. A chcem sa ešte vrátiť k jednému bodu. Význam malých satelitov a inovácie, ktoré prechádzajú malými satelitmi tu by som chcela vidieť e, trošku viac e, jasnosti a tiež téma, ktorá, o ktorej ste už hovorili a kde by som vedela rač viac podrobností. To sú príležitosti technológií horizontálne, ich spustení. V skutočnosti však tie hlavné tri slova, ktoré ma zaujali, zvedavosť, eh, inovácie a participácia. Myslím si, že by tu bola potrebnejšia tá podpora pre túto eh, zvedavosť. Eh, pokiaľ hovorili ste o jednotlivých technológiách, ktoré pomáhajú. Team Peak smeruje do vesmíru toľko, toľko, toľko, toľko na konsekvencii. To je ďalšia generácia. E, hovorilo sa o mnohom, o množ, pohľade na nás samotných. Myslím si, že treba sa pozrieť viac na to, e, nad rámec tohoto. A to tiež súvisí s tou inšpiráciou, zvedavosťou a participáciou tu môžeme poskytnúť niečo my. E, tu naozaj rozširujeme naše horizonty. Ďakujem. Ja snáď doplním. Vy, pán generálny riaditeľ, určite ste fanúšikom Eh, pre in, integráciu eh, vesmírna politika in, in, inspirácia, to je veľmi dobré. Nepovedali ste však eh, ani slovo o vzdelávaní v prípade vesmírnych politík a tu by sme pravdepodobne mali mať vzdelávací program spoločný. Fascinujúci, rozhodujúci z pohľadu integrácie pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie, pretože tu potom môžu nájsť všetko na internete a nebude teda potrebné ich učiť e, viac. Určité návrhy, dve či tri lekcie to by bol veľmi dobrý prístup pre vaše všeobecné pohľady. Vesmírne politiky a integrácia. Čo si o tom myslíte? To je koniec e, tých otázok a teraz e, séria odpovedí pána generálneho riaditeľa. Nech sa páči. Ďakujem za vaše pekné slova. Mám z toho dobrý pocit. E, nepôjdem otázku po otázke, ale niektoré súvislia, tak ich spojím. Ako budeme v budúcnosti spolupracovať a aké budú projekty. Je dôležité, e, je tu nástroj v rámcovom e, tej dohode, že hovorí sa o vesmírnej rade Je to neformálne stretnutie založené na rámcovej dohode a ja som presvedčený, že by sme sa nemali pozerať na právne situácie, ktoré by sme mali by sme sa stretnúť EU, ESA, komisia, aby sme mali otvorené diskusie o budúcnosti. Samozrejme, že máme rôzne kompetencie, mali by sme využívať. Komisia má výraznú kompetenciu v sektorálnych politikách. Využiť E, vesmírny priestor pre námorné e, aplikácie, pre dopravu, sektorálne politiky. To je naozaj sila komisie. My v ESE vieme, ako NATO implementácia, obstarávanie, to všetko spolu dobre zapadá. Preto by sme nemali podľa mňa len sa obmedziť jeden či dva projekty, mali by sme sa pozerať na rôzne úlohy Galileo a Kopernikos sú dobrým príkladom, ako možno konať. Eh, kedy budú pripravené satelity, to bola ďalšia otázka. 27 aktívnych eh, satelitov na troch, troch rôznych orbitoch. Nemôžu byť v jednej línii, pretože to by bolo zle pre signál. 27 satelitov teda a, a, eh, a chceli by sme dodať ešte 3 a, vysielače. Ak by to bol jeden problematický, dal by sa to doplniť ďalší. V roku 2020 budeme mať plnú konšteláciu, to sú naše plány, si myslím. Spustili sme 4 satelity s jedným novým IM-5. Javí sa to e, jednoduché, ale budú na rôznych e, miestach prie, e, vo vesmíre Najprv dva satelity pôjdu e, s jedným šatlom a potom ďalšie. Jednoducho je to technická vec, veľmi dobré, funkčné e, operácie. Pred pár týždňami to bolo naozaj top e, podujatím. Európsky astronaut Thomas Pesquet, ktorý nás zastupoval, teraz francúzsky, hájil francúzské farby Spomínali ste Ariane 6, Ariane 5 bola veľmi spolahlivou. 75 eh, eh, úspešných vypustení, eh, vynesení na orbit, dokonca väčší úspech než Ariane 4, ale je tu veľmi silná konkurencia a preto potrebujeme lacnejšie rakety. 6 bude o 50% lacnejšia než Ariane 5, bude pripravená v roku 2020 a súčasne pripravujeme menší e, projekt e, Vega C, e, rakety Vega C, trošku väčšia bude Ariane 62, ktorá bude mať dva pohony a potom Ariane 64 so štyrmi hnacími jednotkami celá rodina, ktorá bude e, lacnejšia a to bude dobrý rozvoj pre budúcnosť. Plné rozmiestnenie Um, myslím si, že e, potrebujeme myšlenku nových technológií. Navštívil som jednotlivé tieto projekty a potrebujeme E, nové disruptívne myšlienky pre e, tieto rakety a nepozerajme sa na Ameriku, kde e, človek, ktorý má vlastne PayPal, robí recyklovateľné no, nosiče. Takisto plastové flašky sú obnoviteľné, recyklovateľné a také, ktoré nemôžno recyklovať Takže nie je celkom jasné, v, v čom je tá konkurencia. Nie je to totiž masový trh, máme tu obmedzené množstvo, pozeráme sa na budúcnosť 11 uh, e, letov Arian ročne. Mali by sme sa pozerať na Európu, nielen na zahraničné uh, projekty. Takisto, ale aj disruptívne projekty. Takisto ste sa pýtali na to, že Vega je príliš veľká pre satelity s členskými krajinami budeme mať iniciatívu, o dva dní sa bude hovoriť o využití VEGI i na menšie satelity. <clears throat> Veľmi malé satelity, toto je podľa mňa dobrý podnet spojený e, s priemyslom, ktorý ste spomínali. Je tu iná konkurencia než v USA. Máme tu primárne firmy a potom e, integračné systémové firmy a malé a stredné podniky. My sa snažíme koordinovať ich integráciu, takisto dátové politiky, na ktoré ste sa pýtali, máme ju slobodnú a otvorenú. Ťažko sa presviečali zúčastnení, že toto je to správne riešenie. Je to jasné pre Kopernikus, pre pozorovanie ale sledujeme tiež technické údaje, to je dôležitý e, vedecký krok. Po vedeckej oblasti máme asi 6-mesačný e, posun, pretože e, dôležití inšpektori chceli, chceli prvú prezentáciu údajov a preto, pokiaľ ide o vedecké údaje, máme tu 6-mesačný posun Všetky ostatné veci sú ale teda otvorené. Naša agentúra nie je len financujúcou, ale umožňujeme tiež rozvoj priemyslu. V tomto budeme pokračovať. Tiež ste sa pýtali na vzdelávanie. E, tu mnohí hovoria, že návratnosť je dobrá, ale návratnosť neznamená, že dnes miniem jednu libru, jedno euro a zajtra bude mať hneď 6. Všetci hovoria o návratnosti s faktorom 6, ale niekedy potrebujeme oveľa väčší čas na návratnosť. Ak to je inšpirujúce, prichádzame k motivácii od fascinácií. To nie sú nové technológie, ľuďom to tiež dáva sny. Ja som inžinier, rodičia ma učili, že treba trochu snívať. Dnes e, mám tu možnosť e, e, a mám možnosť dávať, uskutočniť sny. Treba byť otvorený a mať tieto nápady. Zoberme si Einsteina. Pred 100 rokmi napísal teóriu realit, re, relativity. Poznáte to. Je tu všeobecná a podrobnejšie. Tá základná hovorí, že čas na vašich hodinkách závisí e, od e, gravitácie. Hoci tomu nerozumiem, e, akceptujem to. A takisto to závisí od rýchlosti. A takisto vo vozidle som to nespozoroval, ale satelity na orbite sú veľmi rýchle a čas sa mení, pretože sú také rýchle. A hodinky na tých satelitoch sú prítomné ako dôležité Čas sa pri tej rýchlosti mení. Súčasne satelit je v oblasti nižšej gravitácie a znova sa mení čas. A ak tieto by sme nevedeli o Einsteinovom poznatku, navigačné chyby by boli za hodinu 500 metrov. Za 100 rokov e, práve tá zvedavosť, zvedavo, e, vedecká môže sa uplatniť v navigácii. V EZE e máme i vzdelávací program, o tom by som mohol hovoriť e, o 3 hodiny. Samozrejme, že by sme chceli na to väčšiu podporu. Kedykoľvek do členských krajín ESI cestujem, robím tu žiakom prezentácie, pretože podľa mňa toto je dôležité. Ďalej, e, e, pokiaľ ide e, o vesmírny odpad a prekážky, keď o tom vtipkujem a keď hovorím o tom, čo potrebujeme, tak doslovne vysavač, vesmírny vysavač. Vysavače máme doma, ale musíme tento vákuum prečistiť je však zložité to robiť, pretože e, návratnosť e, sa tu ťažko dá odhadnúť. Takisto, keď si kupujete nový produkt, platíte vera, ak e, sa chcete toho zbaviť, niekto chce veci nové a tak, tak cena sa už nedá dosiahnuť. Na európskej úrovni treba spraviť niečo možno až do, globálne tie, tento odpad to je jedna vec, ale obrana planéty je niečo iné. Nie je to vojenská, ale bezpečnosť občian, e, civilná, civilná obrana. A tiež ochrana planéty, inými slovami, neznečisťovať ďalšie planéty. Myslím, že Apollo 12 pristali na mesiaci malý, malá <clears throat> vesmírna loď. To, zobrali e, fotoaparáty zo staršej e, tejto lode a našli na nich baktérie. Zvedaví boli, či našli baktérie e, e, e, z mesiaca. To boli ale v skutočnosti baktérie od technika, ktorý to inštaloval a mal e, nádchu. Takže eh, ak sa chceme vyhnúť znečisteniu vesmíra, mali by sme dodržovať eh, eh, veľmi podrobné pravidlá hygieny. Ďalšia otázka. V budúcnosti potrebujeme možnosť skúmať v mikrogravitačnom prostredí. Možné sú technologické vývojové tendencie, turbíne, pohony, nové biologické experimenty, ale hlavne u ľudí. Ak nebudeme v mikrogravitácii experimentovať s ľuďmi, tak e, nemáme možnosť skúmať lekárske aspekty. Mení sa e, systém tlaku krvi, osteoporóza, ďalšie iné javy. Tieto zistenia môžeme využiť. Vedci sa vždy tešia, ak môžu E, hýbať s jedným ukazovateľom a sledovať dopad na iné. Nové lekárske e, postupy možno využívať práve napríklad pre osteoporózu. Po ISS by sme nemali vytvárať ďalšie ISS. Spoločná globálna forma e, prieskumu bola oveľa lepšia súkromne, verejne, roboticky ľudskými prostriedkami. Mesiac je akoby otvorený koncept a verím, že i tu sa môžeme inšpirovať a spolupracovať. Viac či menej som, myslím, zodpovedal na vaše otázky, vedel by som hovoriť dlhšie, ale mám obmedzenia. We, we certainly... ah, Zabudol som názory na no Azoroch máme teraz e, aktivitu, ktorá pojíma Atlantik e, a Alpy. Vy by ste sa pýtali, ako tieto tri veci súvisia. My sme o tom diskutovali a Azory budeme využívať ako dôležité ďalšie aktivity, čiže spolupracujeme Arktida je veľmi dôležitá, takisto Alpy. Prepačte, pán predseda. Ďakujem pekne. E, isté, e, že e, poznáme všetci Einsteinovú teóriu, ale možno niektoré prvky predsa ostali nejasné. Dovolte mi, aby, ste, aby som povedala, áno, teda mesačná dedina, ja som to tiež podporil, pokiaľ sa prezentovala, teda keď sa prezentovala táto vesmírna stratégia, je to ohromná myšlienka, veľmi to nechápem, ale zrejme to bude dobrá myšlienka. Vážení priatelia, je to prvé stretnutie. Ja pevne verím, že sa takto stretneme s pánom riaditeľom. Wernerom možno e, v priebehu 2,5 roka počas našich aktivít súvisiacich s touto problematikou. Ďakujem za vašu návštevu, za váš entuziasmus. Ja si myslím, že to je tá najdôležitejšia vec v Európskej únii. Milí priatelia, o tretej sa stretneme a budeme sa zaoberať problematikou budúcnosti výskumných projektov Európskej únie.